allora mm, rispetto colleghi colleghi un attimo di silenzio per cortesia. kolegovia eh, prosím o ticho musíme pokračovať článok 192 našich pravidiel hovorí o tom, že v prípade Eh, nominácií s výnimkou článku 15 treba eh, hlasovať tajne. Z kancelie predsedníctva sa navrhlo eh, hlasovať fyzicky odovzdaním papierových hlasov do úrien ale samozrejme plénum je vždy suverénne. Mali sme právo hlasovať o možnosti elektronického hlasovania a preto takto môžeme e, postupovať. Rešpektujeme pritom mandát 191, kde sa hovorí, ako sa hlasuje e, pri tajnej voľbe. Takže prejdeme k tretiemu e, kolu hlasovania, ktoré prebehne elektronickou metódou. Chcel by som poprosiť všetkých kolegov, aby vložili svoje kartičky do hlasovacieho zariadenia za účelom skúšky, pretože je dobré systém otestovať, keďže je to teraz prvé zasadnutie novozvoleného parlamentu. Navrhujem teda, aby e, sme si to odskúšali na piatich spevákoch. Objavia sa vám mená týchto spevákov a vy pomocou kurzoru budete môcť e, urobiť svoju voľbu. Zvolte si teda vášho kandidáta tým, že e, stlačíte modrý e, gombík v dolnej časti. alebo e, budete vlastne stláčať tie e, gombíky na pravej strane. aby hlasovanie bolo naozaj tajné. Kurzor sa presúva a eliminuje sa vizualizácia e, tie hviezdičky, takže môžeme e, si to urobiť, my si môžeme si to odskúšať e, na e, piatich spevákoch. Otváram teraz hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Pozrime sa na výsledky. Vediamo quale cantante è risultato <laughs> primo in classifica. Pozrime sa na speváka, ktorý vyhral, alebo speváčku, ktorí vyhrali v hlasovaní dobre. Sú to všetko známe mená. Znamená to, že teda systém funguje. Prejdime eh, teraz k tomu skutočnému hlasovaniu. Objavia sa vám na obrazovke mená troch kandidátov. Budete môcť e, vlastne pohybovať kurzorom na vašej e, obrazovke, na vašom monitore. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci.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 Hlasovalo votato 411 poslancov. Prázdnych eh, bolo 61 eh, hlasov, 350 vyjadrilo eh, svoje hlasovanie a výhercom v tomto kole je pán Fabio Massimo Castaldo s 248 hlasmi. Pán Zdislav Krasnodebský e, dostal 85 hlasov, 17 hlasov pani Bicoto. Blahoželám pánovi poslancovi Kastaldovi. Adesso, uh, per l'elezione dei questori. Pokiaľ ide o voľbu kvestorov Európskeho parlamentu, kolegovia, per l'elezione dei questori pokiaľ ide o voľbu kvestorov, navrhujem, aby sme si stanovili termín na prezentáciu e, kandidatúr na 22. hodinu dnes večer. Dovtedy prosím postúpte svoje návrhy na kandidatúru generálnemu e, e, tajomníkovi. Ide o Open Space, kanceláriu v budove Louis Weiss, predsedníctva Pokračujeme zajtra o 9. Plénum bude od 9. do 11.30. Program zasadnutia je zverejnený na eh, internetovej stránke Európskeho parlamentu. Zasadnutie je prerušené. Ďakujem za pozornosť.